Ähm, Znovu otváram zasadnutie, ktoré sme e, prerušili 12. E, septembra, zasadnutie Európskeho parlamentu. Dámy a páni, vás, poprosím vás hneď na úvod, aby sme sa spoločne postavili